guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Heute mit der Dobré ráno, dámy a páni. Takže budeme pokračovať našej práci. Vypočutie pani Mogherini, podpredsedničky vysokej predstaviteľky, povie nám o činnosti Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vítajte, pani eh, komisárka, vysoká predstaviteľka, pán Čarnecký je náš eh, spravodajca k tomu, takže jeho si vypočujeme. Eh, nemám žiadne oznámenia, Ja tri dispozícii si môžete prečítať vo vašich dokumentoch a oznamujem, že sa tu deje web streaming. Vítam tu aj pána Ruca, ktorý je z dvora auditorov a jemu dávam rovno aj slovo, aby nám predstavil príslušnú kapitolu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci členovia výboru pre rozpočtovú kontrolu, vážená vysoká predstaviteľka. Ja sa teším, že dnes môžem byť v tomto výbore. Tento raz som prišiel, aby som vás poinformoval o hlavných zisteniach, pokiaľ ide o administratívne výdavky SVČ. Minulý týždeň som vám hovoril o výsledkoch vyhodnotenia administratívnych výdavkov všetkých inštitúcií, orgánov a komisie. A vtedy som vám povedal, že celkové vyhodnotenie, ktoré Dvoravitorov urobil, že to je súčasťou kapitoly 9 výročnej správy a tam sa teda vyjadrujeme k e, tým inštitúciám a orgánom ako celku a nie k jednotlivým. A pokiaľ ide o bezročný finančný rámec, tam e, máme e, percento, ktoré bolo stanovené a my teraz vyhodnocujeme, e, či sa dodržiava alebo nie. SVČ vyhodnocovalo jednotlivé platby. V prípade SVČ tri boli chybové, dve z tých chyb vychádzali z nesprávne vypočítaných um, príspevkov pre personál a druhá chyba to bola platba za služby IT, ktorá nevychádzala z nejakej zmluvy. SVČ vznikla v roku 2011 No a v našej správe sme vtedy eh, našli problém, pokiaľ ide o sociálne eh, dávky, pokiaľ ide o dočasných eh, personál, pokiaľ ide o bezpečnostné služby a verejné obstarávanie. V roku 2015 v tom výročnom audite momentálne hĺbkovo skúmame SVČ z hľadiska systému vonkaž, eh, verejného obstarávania. No a počas udelovania absolutória budúci rok eh, vám odprezentujem výsledky eh, tejto previerky. Dvor auditorov v minulých rokoch odporúčal SVČ, aby vykonala úsilie na posilnenie overovania osobnej situácie personálu a tiež sme chceli, aby e, dokumenty, ktoré majú dopad na výpočet miest dôchodkov a s tým súvisiacich rodinných prídavkov, aby tieto boli k dispozícii včas. No a audit tento rok potvrdil, že stále existujú určité slabiny v tejto oblasti a preto dvor auditorov vydal zase SVČ rovnaké odporúčanie. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť a ostávam k dispozícii, ak máte nejaké otázky alebo potrebujete niečo objasniť. Ďakujem. No, ďakujeme. Vysoká predstaviteľka dostane teda teraz slovo na úvod. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som sa poďakovala aj dvoru auditorov za odvedenú prácu a za spoluprácu, lebo ja toto považujem za dôležitú chvíľu, teda skladanie účtov e, v zmysle transparentnosti. Ale rada si aj vypočujem vaše rady, aby som sa nimi mohla do budúcna riadiť, pretože viete, že toto absolutorium e, pokrýva e, rok, kedy som bola ja v úrade iba posledné dva mesiace roka Čiže ak máte nejaké špecifické otázky týkajúce sa otázok týkajúce sa roku 2014, tak požiadam Patrika Čalda, aby sa k tomu vyjadril pretože to nespadá pod moju priamu politickú zodpovednosť v roku 2014. Pani predsednička, dovolte mi, aby som túto príležitosť využila na to, aby som vám odprezentovala aktivity, ktoré som sa ja rozhodla za posledný rok spustiť. Nede síce dnes o toto, ale pokiaľ je 2014, tak som tiež k dispozícii k ďalším diskusiám. Chcem povedať, že toto nie je iba technická diskusia, teda absolutórium, ale že je to dôležitá aj politická diskusia o našom vzťahu ako inštitúcii s verejnou mienkou, s našimi občanmi, teda ako my vydávame naše peniaze, ktoré sú vlastne ich peniazmi a ako dosahujeme to, aby európske inštitúcie lepšie slúžili ich záujmom. A viem, že médiá, a teda verejná mienka ako taká, majú čoraz väčší záujem o rozpočtové otázky v EÚ a ja to považujem za dobré, pretože potrebujeme väčšiu verejnú kontrolu, aby naše inštitúcie lepšie kontrolovali maximálna miera transparentnosti a teda skladanie účtov. Toto je potrebné a toto len posilní našu každodennú prácu lebo to zlepší fungovanie inštitúcií a tiež to posilní ten odkaz pre verejnú mienku o pridanej hodnote práce európskych inštitúcií. Čiže za každým sa musíme zameriavať, vám to sa nemusím hovoriť, na e, naozaj efektívne e, vydávanie e, prostriedkov. Ja už som viackrát hovorila, že mám pocit, že verejná mienka a médiá sa čoraz viac zameriavajú na európsky európske inštitúcie. A pokiaľ ide o SVČ, tak e, tam skôr ani e, neriešia to, ako ste peniaze vydávajú, ale e, spochybňujú akoby existenciu našej zahraničnej politiky a SVČ. A ja som myslím, že diskusia nám môže pomôcť zdôrazniť, prečo v EÚ alebo v inštitúciách potrebujeme inštitúcie a štruktúry pre vonkajšiu činnosť a silnú diplomatickú e, službu. Myslím, že e, v tejto snemovni to nemusím vysvetľovať, ale skáka tie výzvy, s ktorými sme konfrontovaní, utečenecká kríza, rôzne konflikty aj na hraniciach EÚ, e, Skrátka, žiadna z členských krajín nie je schopná obstať v týchto výzvach sama. A iba prostredníctvom aktivít EÚ, koordinovaných, pripravených, vykonaných spoločne v duchu koordinácie a synergii. Iba vďaka takejto činnosti e, môžeme túto situáciu e, riešiť. čo sami na to nemajú kapacitu. Takže toto nie je nejaká doponková vec EÚ, ale je to veľmi zásadné, keď sa zamyslí nad tým, čo sme dosiahli v určitých oblastiach, aká dohoda s Iránom o jadrovom programe, alebo spustenie diskusí o Syrii alebo Líbii, alebo ďalšie veci, Myanmar, Kolumbia, mierový proces, náš príspevok k tomu, aj keď sú to uh, veci, ktoré eh, sa geograficky nachádzajú ďalej od EÚ, uh, majú obrovský význam pre EÚ aj pre zvyšok sveta. Alebo rozvojová pomoc, ako sa svet mení práve vďaka EÚ rozvojovej pomoci, 14 miliónov uh, detí za posledné roky vďaka nám získalo základné vzdelanie. Sirijskí utečenci napríklad medzi nimi viac než milión detí a matiek dostalo pomoc napríklad pri pôrode alebo v ďalších oblastiach. A toto nie je nejaká charitatívna činnosť, je to investícia, pretože vzdelávanie, výchova, to je investícia do budúcnosti detí v nestabilných oblastiach a je to aj investícia, prevencia konfliktov, radikalizácie a terorizmu. Napríklad, keď v susedných krajinách alebo v oblasti Sahelu robíme výcvik bezpečnostných zložiek, je to v záujme našej bezpečnosti, pretože to je ďalší aspekt globalizácie, keď eh, sme sprostredkovateľmi, mediátormi, eh, keď vykonávame diplomatickú činnosť, tak eh, vlastne konáme preventívne, aby nevznikli nejaké ďalšie teroristické skupiny, utečenecké vlny a tak ďalej. A peniaze vydávané v zahraničí sú v zásade investíciou do EÚ ako také. No a myslím si, že verejná diskusia na túto tému e, môže byť iba nápomocná, aby sa EÚ naozaj mohla uberať do budúcna tým správnym smerom. Ale nepošla som dnes e, preto, aby som obhajovala to, ako veci robíme, Vôbec nie. Ja to vnímam ako príležitosť v relatívne skorej fáze môjho mandátu. Rok a dva a pol mesiaca som vo funkcii. Čiže je to poďme príležitosť nielen odpovedať na vaše otázky, ale vypočuť si vás veľmi pozorne a hľadať a nachádzať e, efektívnejšie spôsoby vydávania prostriedkov v SVČ. Lebo mm, ja som naozaj pevne presvedčená, že ak chceme naozaj zachovať tie výdobytky ktoré dosiahla EÚ za posledných 60 rokov, tak najlepšie to dosiahneme neustálým zlepšovaním seba samých. Čiže EÚ nie je statická, nemôže byť statická, lebo svet sa mení a dôležité, aby sme sa my týmto zmenám prispôsobovali a to naozaj každodenne. Čiže naša správa s inštitúciami v inštitúciách sa musí vyvíjať adekvátne, platí to pre všetky inštitúcie, asi aj pre parlament a pre SVČ to možno platí duplom. Čiže musíme zabezpečiť, aby sme všetky dobré návrhy, ako našu činnosť zlepšiť, si vypočuli a ich využili. Takže v tejto súvislosti si veľmi vážim prácu výboru kont a dvora auditorov a práve preto Komisia vyžaduje, aby naše delegácie úzko monitorovali naše programy pomoci. Máme kontrolný program v roku 2014, podľa neho viac než 4 projektov dostali červenú vlajku. 4 mm, to znamená jeden projekt, ktorý je veľmi ohrozený. Je potrebné to riešiť naliehavo a rýchlo. V prípade ostatných programov e, máme veľmi pozitívne e, výsledky e, a o tom musíme zvať médiá, čiže 22 úspešných, jeden problematický. Takže klas dôraz na tie pozitíva, ale zároveň riešiť veľmi seriózne a zamerane problémy, ktoré sa identifikovali. Detailnejšie informácie k tomu teraz poskytovať nebudem, ale ubezpečujem vás, že kolegovia Mimica a Han vám čísla dajú k dispozícii. My sme sa na tom dohodli. S podpredsedničkou Georgieva sme tiež veľmi otvorene o tejto otázke hovorili. Ja by som sa teraz radšej zamerala na to, čo spadá do mojej kompetencie priamo. A to, ako SOVČ funguje a ako sa snažíme e, tú činnosť e, ešte vylepšiť. Ešte zopakujem, nesúvisí to priamo s absolutorium za 2014, ale ako som povedala, toto je naozaj dobrá príležitosť pohovoriť o celkovom smerovaní činnosti v SOVČ. E, s tým, že minulý rok sme už mali podobnú výmenu názorov ja som e, tam nebola si to celý čas, ale prečítala som si zápisnicu, takže presne viem, čo počas tej diskusie odznelo. Je to odtedy rok a udialo sa viacero vecí, o ktorých vás teraz e, chcem poinformovať. Revízia organizácie našich služieb, to je prvá vec. Ja som minulý rok oznámila, že budem reagovať na túto revíziu z roku 2013 a aj som to urobila. Požiadala o to rada a ja som dala k dispozícii koncom minulého roka e, správu e, rade ako aj parlamentu o tom, aké zmeny plánujeme, ako sa bude naša služba vyvíjať, teda nová štruktúra, nová organizácia, ktorú máme od septembra minulého roka došlo k zniženiu počtu hierarchických úrovní a tiež v tom vyššom manažmente e, tam e, došlo k zníženiu e, počtov a tento proces už máme završený. V roku 2015 sme teda celú revíziu uzavreli a máme za sebou všetky menovania. Ak máte nejaké otázky, alebo nejaké návrhy, rada si ich vypočujem. A pokiaľ ide o monitorovanie implementácie tejto revízie, tam tiež vítam vašu úlohu. Nemôžeme sa tváriť, že už je všetko hotové a že ideme ďalej, ale musíme neustále monitorovať, či tie zmeny, ktoré sa zaviedli, fungujú. Druhá dôležitá vec, to je integrácia jednotlivých eh, oddelení, oddelení, tak aby tu bola dobrá koordinácia, aby nedochádzalo k duplicite, čo by spôsobovalo problémy nielen z rozpočtového, ale aj z politického hľadiska, pretože eh, naše nástroje musia vydávať trošky koherentne a tá politická práca, to smerovanie musí byť naozaj eh, homogénne. Ja som členským štátom navrhla, aby sme tri prípady USR eh, nejakým spôsobom postupne eh, vyradili. Tam, kde sú zastúpené dvomi osobami, ide o Afganistan, Bosnu, Hercegovinu a Kosovo. No a keďže e, teda je to výhodné aj z rozpočtového hľadiska e, všetko združiť pod jednou hlavičkou e, stáleho zastúpenia. Tieto, tento prechod od tých USR sa musí skutočniť čo najplynulejšie. A ďalšia vec, o ktorej ste hovorili, so mnou ešte počas môjho vypočutia, to je ešte predtým, než som dostala do funkcie a považujem ju za dôležitú. To je koordinácia v rámci komisie. A myslím si, že v súvislosti som využila svoju úlohu podpredsedničky. Máme skupinu komisárov, ktoré ja predsedám teda koordinujem činnosť s ďalšími komisármi a nie len s tými, ktorí majú na starosti zahraničné veci. Pred týždňom sa zli naposledy a hovorili sme o Číne a Rusku. A bolo tam asi 15-16 komisárov. Samozrejme, že hospodárstvo, Katarín Dobrovskis, Georgieva, tam boli, tak chodí veľmi často. Niečo, čo sme dosiahli ešte, aby som povedala, bolo veľmi dôležité a to sa nám podarilo vďaka vynikajúcej koordinácii a spolupráci s komisiou a S a komisia a rada. To je práca, ktorá sa týka zmeny klímy. Tam sme mali akčný plán a koordinovali činnosť a všetko vtedy tam fungovalo naozaj cez našu diplomatickú sieť a naše služby. Bolo to naozaj v duchu spoločnej európskej priority. A uvidíme, ako to bude vyzerať. Všetko, myslím si, že keď prídu výsledky, uvidíme aj našu úlohu konkrétne. Keď je o koordináciu a spoluprácu s komisiou, to je ďalší bod, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. A Spolupracujem s podpredsedničkou Georgievou na pružnom využívaní pracovníkov v inštitúciách v oblasti vonkajších vzťahov, pretože sa musíme postarať o to, že aby naše ľudské zdroje v inštitúciách boli využívané čo najlepším spôsobom. Po štvrté, bezpečnostné služby, takže pôjdem teraz rýchlejšie, aby sme to stíhali bezpečnostné služby na, v teréne. To je veľmi dôležité teraz v týchto časoch vysokej nestability a neistoty na svete. Je to potrebné pre zaručenie bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Musíme sa postarať o našich pracovníkov, keď pracujú v náročných krajinách, kde sú potenciálne alebo aj skutočne vystavení riziku. A teraz naše delegácie buď podpísali už kontrakty, alebo majú prebiehajúce výberové korania. Vyžadli si to stále viac a viac zdrojov, to je určite téma, ale je to dôležité, aby sme mohli sledovať naše a dosahovať naše politické ciele a pravda je aj taká, že bezpečnostná situácia sa nezlepšuje, naopak zhoršuje sa na viacerých miestach vo svete, musíme reagovať a nájsť spôsob, ako rýchlo reagovať. Toto je dôležité pre našu prácu. Ďalšia vec, toto sa týka roku 2014, keď sme otvorili delegáciu v Somálsku, momentálne je v Kenii a podľa našeho plánu sa presťahuje do Mogadišu v priebehu tohto roka tam budeme mať nové priestory. Okrem toho sme tento rok dosiahli, ospravedlňujem sa za to, nie je to rok 2014, ale chcem využiť túto príležitosť na to, aby som vás mohla informovať. Sme dosiahli dohodu tento mesiac radová komisia o otvorení delegácie v Iráne. Okrem toho, chceme vytvoriť našu prítomnosť, ale nie úplnú delegáciu, po viacerých miestach, ktoré sú politicky mimoriadne dôležité pre našu prácu. Napríklad Irak byl, ako viete, je tam dôležitá práca v oblasti humanitnej pomoci a bezpečnosti. Dazentep na hranici Turecka, Turecka so Syriou. Tam tiež je o humanitnú prácu v prospech utečeneckých táborov a v Hágu aby sme mohli spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, najmä OBSV, a to súvisí s prácou, ktorú robíme v oblasti Sýrie pre chemické e, v oblasti Sýrie a zničenia chemických zbraní. Čiže toto bude mať dopad samozrejme na rozpočet aj na pracovné sily, počet pracovníkov. Takže musíme sa postarať o to, aby sme dokázali splniť tieto úlohy, reagovali na naše politické priority, ktoré vyplývajú z našho politického programu a súčasne to robili s udržateľným spôsobom ktorý je nielen transparentný, ale aj hospodárny a účinný. Ďalšia vec, ktorá viem, že je veľmi dôležitá, e, nielen pre parlament, ale aj pre mňa je to rodová rovnováha medzi pracovníkmi. Rodová rovnováha je pre mňa veľmi dôležitá. Riadiaci e, tým má teraz tri ženy v porovnaní s jednou. Takže máme tri ženy vo e, vysokých funkciách. Sú to tri posty z e, vyšších siedmých manažerských miest. A potom ešte bude mať aj rodového poradcu, čo by mi malo pomôcť vytvoriť takúto celú štruktúru. Budem na tom pracovať e, interne a e, myslím si, že takto skvalitníme aj prácu EÚ v oblasti Eh, rodových otázok alebo o úlohe žien pri zvládaní alebo riadení konfliktov a tak ďalej. Potom eh, máme nadchádzajúcu rotáciu vedúcich delegácií a tam vidím práve príležitosť. Samozrejme, že vždy záleží na tom, akých budem mať kandidátov, aby som tam tiež zväčšila počet žien v tejto vedúcej funkcii. Pokiaľ ide o geografickú rovnováhu, to znamená v pôvod pracovníkov. Ako vidíte, z odpovedí, ktoré sme poskytli na vaše otázky, tak sa dosahuje pokrok. Udrža, udržiavame pokrok, ale ešte stále je určitá nerovnováha. Chcem to povedať veľmi otvorene. Je to oblasť, kde si osobne myslím, že treba ešte popracovať. Ide o niektoré konkrétne štáty krajiny pôvodu. Trend je pozitívny, ale musím povedať, že priamo sa zapájam do toho, aby sme zaručili, že kandidátky z rôznych krajín je to, čo dostávame, aby sme mali bohatú škálu možnosti výberu. Ale v prvom rade samozrejme zohráva úlohu Kvalita kandidátov až na druhom mieste je to ich štátna príslušnosť, ale musím povedať, že sa snažíme o spravodlivú geografickú reprezentáciu v, naši, v našich radoch. Dá sa to. Je to dôležité nielen preto, aby sme mali výberové procesy, ktoré sa zabera, e, zameriavajú nielen na e, životopis a e, niekedy potrebujeme mať aj výborných kandidátov na správnom mieste. Niekedy máme výborných kandidátov, ale nie sú vhodní na tú pozíciu. Ďalšia vec, o ktorej som sa ešte povedať, e, naša správa o činnosti a účtovná závierka poskytujú celkový prehľad našich činností v roku 2014 a tieto záväzky, ktoré sa týkajú počtu pracovníkov, na delegáciách, ako aj v hlavnom sídle je niečo, čo musím povedať. Je to veľmi dôležité, niekedy sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť a musím povedať, že máme vynikajúcich pracovníkov, ktorí pracujú či doma alebo v zahraničí. Chcem sa tu s vami podeliť o jeden príbeh v júli, aj minulý, nie, tento týždeň som dostala E, veľmi jasný náznak uznania našim pracovníkom EÚ za prácu pri iránskej dohode. Gratuloval nám e, prezident USA alebo čínsky premiér, ktorý potvrdil, že to bola práve tá odbornosť, profesionalita našich pracovníkov aj v technických otázkach, ktorí pomohli vyriešiť veľmi zložité problémy. A to znamená, že niekedy sa ona síce hovorí, ako že sme byrokrati, alebo ešte horšie. Pravda je taká, že sú to veľmi zruční, skúsení, kvalifikovaní ľudia, ktorí pracujú v našej službe e, v prospech nielen EÚ, ale celého sveta. Ďalej ekonomické využitie rozpočtových zdrojov, to sme veľmi podrobne odpovedali na otázky vašeho výboru v oblasti znižovania nákladov. Uviedla som ne, za to zníženie o 1% pri vytváraní pracovných miest, zníženie počtu vyšších riadiacich pracovníkov, menej, e, menej dovoleniek, príplatkov, prídavkov a podobne. To je v dôsledku zlých, zlého kurzového vývoja, ako som povedala, eskalujúcich nákladov na bezpečnosť. Tu sme mali preto problémy v rozpočte minulý rok. Okrem toho došlo k premiestneniu pracovníkov na politické priority, utečenecká kríza a podobne. Úspory môžu vysplývať aj z novej formy spolupráce medzi delegáciami, diplomatickými službami členských štátov. To tiež prináša úspory nielen nám, ale aj členským štátom chcem zopakovať, že naša služba musí byť správne financovaná, pretože naši partneri stále viac a viac očakávajú vidieť tvár aj za stavku Európskej únie na svojich akciách a na toto musíme reagovať, aby sme boli viditeľnejší. Vo výročnej správe Dvora auditorov za rok 2014, ako sa spomína, sa veľmi malo hovorí o yes, e, veľmi ma e, teší nízka úroveň chyb, i keď to nie je moja zásluha, to bolo ešte predo mnou. A pracujeme aj na otázke rodinných prídavkov, ako aj za obs- verejné obstarávanie služieb pokiaľ ide o písomné otázky, tak sme sa vždy snažili čo najpresnejšie odpovedať na vaše písomné otázky a sme pripravení odpovedať buď ja osobne, alebo moji koselgovia mi pomôžu, ak by boli ďalšie otázky. Chcem mať istotu, že kontrola ktorou prechádzame, je transparentná a odráža aj e, úžasnú prácu našich služieb a pomáha nám zlepšiť našu prácu. To je pre mňa dôležité. Ja by som chcela dokončiť e, svoj mandát o 4 roky tak, že som dodržala aj pravidlá rozpočtového charakteru popri svojej politickej práce, práci a e, ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za všetko, čo ste nám tu povedali. Vieme, že vy aj vaša služba má jednu z najťažších prác v EÚ. Vieme to veľmi dobre a vážime si, že v posledných rokoch pani Eštenová, komisárka Eštenová zobrala a realizovala mnoho návrhov pre Európsku službu pre ehm, vonkajstia, Európsku službu pre vonkajšie vzťahy. Teraz dám slovo znovu spravodajcovi. Ďakujem, pani predsednička. Ja dúfam, že dokážem rýchlo reagovať. Pani podpredsednička komisie, členovia dvoru auditorov, pani predsednička, vážení členovia výboru. Včera sme sme odchádzali pred polnocou jedni, ako jedni z posledných z parlamentu s pani podpredsedničkou a dneska sme tu medzi prvými dnes ráno. Pani podpredsednička Ďakujem vám za vaše slova, za vaše vysvetlenie, za vaše odpovede na náš dotazník. Ďakujem vám za veľmi zaujímavý úvod. Ešte mám niekoľko otázok, krátkých otázok. Vítame novú organizačnú schému Európskej služby pre vonkajšiu činnosť aj, aj vašu odpoveď na našu otázku jedna, ale chcem sa spýtať, čo ste sledovali tým, že ste pripravili novú organizačnú schému, čo bude výsledok takejto novej, takejto novej či, nového spôsobu práce, čím sa zvýši efektívnosť práce ESVČ. Teraz sa otázka štátnej príslušnosti pracovníkov. Vieme, že sa vám darí dosahovať pokrok pri zabezpečení rovnováhy e, krajiny pôvodu vašich pracovníkov. Ale ešte stále je tu priestor na zlepšenie. Viete, prečo sa nedarí dosiahnuť lepšiu rovnováhu? A aké problémy máte v tom, aby ste dosiahli túto rovnováhu? Ako som povedal, vidíme už e, zlepšenie v práci osobitných predstaviteľov, ale možno by ste nám vedeli povedať presnejšie, aká je súčasná situácia pri dosahovaní pokroku pri práci osobitných predstaviteľov. A posledná vec. je otázka misie a podpornej platformy pre misie. Ako vyzerá tu na situácia? Aké budú na ňu náklady? A aké sú očakávané úspory? A chcem sa spýtať, že ako ste sa rozhodovali pri výbore regionov, e, ktoré tam budú zahrnuté? V prvom rade si myslím, že sa musíme starať nielen o rozpočet, ale aj o ľudské zdroje. Včera ste nielen neuveriteľne predsedali naše večerné stretnutie a e, ale vzhľadom na to, že ste, ako počujem, máte problémy s hlasom a necítite sa dobre, možno by ste sa mali venovať aj tomu ľudskému aspektu našej práce. K, teraz vaša prvá otázka. To je ten, to preskúmanie. E, musím povedať, že prvá vec, keď som videla našu organizačnú schému na konci augusta 2014, tak som sa musela zhlboka nadýchnuť. A pracovali sme na nej celý rok spolu s kolegami a v prvom rade sme chceli zjednodušiť hierarchiu tak, aby hierarchia pre hlásenia a rozhodovania alebo prípravu rozhodovania bola jednoduchšia aby sme jednoducho uľahčili prácu našim pracovníkom a aby všetko bolo transparentnejšie, aby sme lepšie vedeli, kto za čo zodpoveda jednoducho, aby ste sa pozreli na schému a vedeli, kam čo patrí. Čiže tým by sme urychlili naše rozhodovanie. To je niečo, čo ma dosť nepokojuje sa e, povedať znepokojuje, lebo to je negatívne. Nie, pre mňa je to veľká priorita. Jednoducho chceme zvýšiť rýchlosť našej práce, ktor, čo je niekedy potrebné. Niekedy to musíme. Mne sa napríklad niekedy nepáči, že nám trvá dlho, kým odpovieme na listy, povedzme aj z parlamentu. Požiadala som pracovníkov, aby pracovali rýchlejšie. Možno keď bude menej vrstiev rozhodovania, vstupov, schvalovania, to pôjde lepšie. Proste jednoducho čas má vplyv aj na obsah pretože veci vyzerajú v priebehu času potom inak. Čím menej úrovni budeme mať, to očakávam, tak tým lepšie sa nám podarí zrychliť prácu a vedieť presne, kde je kto za čo zodpovedný. Taktiež e, bolo treba reorganizovať e, e, zodpovednosť za rôzne sektory. Rovnako otázka e, námestníka každého generálneho rediteľa. Nejde o to, že nemáme dostatok e, práce pre väčší počet e, námestníkov, ale chceli sme mať skutočného E, e, namestníka. Ťažko môžeme očakovať, že dva alebo traja e, namestníci budú podávať presné správy a vytvárať jasnú, jasný obraz o tom, a o tom, čo sa deje. Ja som viacer odporúčania dostala pri nastupe do funkcie a som zaistila, aby príprava rozhodnutí a prijatie rozhodnutí bola rýchlejšia, transparentnejšia aj z hľadiska parlamentu. A ďalšia vec, ktorá sa e, v analýze nespomína, ale pustila som do práce už prvý rok, je otázka nielen hierarchickej štruktúry, ale aj e, e, aby bolo zistené, aby referenti, ktorí zodpovedajú za určitú oblasť, ma sprevádzali počas e, mojich e, ciest, aby bolo jasné, čo sa dennodenne e, deje. Už som spomenula, že došlo aj k ďalším zmenám v organizačnej štruktúre Zavadzali sme ich vždy na to, aby sme zjednodušili štruktúru, aby sme reagovali na potreby dennodennej činnosti. Ako už som uviedla, ehm, prehodnotená organizačná štruktúra e, e, funguje od septembra minulého roku. Ukončila som proces e, výberu a menovania nových pracovníkov v decembri. Noví riaditeľia nastúpia do funkcie počas nasledujúcich týždňov a bolo by som veľmi rada, keby sme mohli pokračovať eh, hodnotenia eh, eh, vykonaných zmien o rok. Aby sme zistili, či treba to ešte viac doladiť, pretože naša služba je živý organizmus, je to aktívny proces a Samozrejme, aj e, vaša pomoc by tu bola mimoriadne ocenená. Pokiaľ ide o geografickú vyváženosť, e, e, viete, že neuplatňujeme v našej diplomatickej službe kvoty, ale otázka rodového a geografického vyváženia a dodám ešte aj generačného vyváženia je pre mňa veľmi dôležitá. V prvom rade E, e, e, sa domnievam, že to je užitočné pre našu diplomatickú službu. Sila EÚ spočíva v tom, že máme mnohoraké skúsenosti, históriu, dejiny, vedomosti, schopnosť analyzovať situáciu či už v blízkosti Európskej únie alebo niekde vo vzdialených regiónoch a to sa významne mení v závislosti od e, pôvodu e, pracovníkov, nielen geografického, ale všeobecného e, pôvodu každého občana. Podľa mňa to nie je slabá, ale silná stránka, pretože to nám pomáha využiť jedinečnú príležitosť pochopiť zložitosť našej činnosti. Ak zohľadneme e, všetko, čo je zastúpené medzi našimi e, pracovníkmi, e, zistíme, že dokážeme pochopiť zložitosť súčasného sveta je vynikajúca a podľa mňa rovnaká alebo rovnomerné geografická zastúpenosť nie je len záležitosť, aby sme vyhovili členským štátom, aby sme im uh, urobili príjemné, ale to posilňuje našu službu našich pracovníkov a zabezpečuje lepšie výsledky. Čele, uh, uh, pýtali ste sa ma na podrobnosti. Členské štáty, ktoré vstúpili do úniu v ostatnom čase, majú um, podiel medzi našimi pracovníkmi, ktorý zodpovedá E, ich e, počtu obyvateľov. Ale máme určité odchýlky v niektor- ohľadom niektorých štátov, kde e, stále existuje problém. Možno, že z institucionálneho hľadiska to nie je správne, ale som praktik, spolupracujem aj s členskými štátmi. Veľa závisí od potrebných kompetencií. Či už ide u existujúcich pracovníkov e, našej služby, ale stále nabadám potenciálnych kandidátov, aby sa uchádzali o nové vakancie, nové možnosti. E, počas e, najnovšieho dobia sme otvárali viaceré funkcie, ale pokiaľ nie som spokojná s výsledkom výberového konania, eh, mm, otváram eh, ho opätovne, eh, nabadám už existujúcich pracovníkov, aby sa ochádzali u funkcií, pretože to nám umožňuje zabezpečiť lepšiu rovnováhu. Takisto spolupracujem aj s príslušnými členskými štátmi. Veľmi dobre to chápem. A ja som pracovala ako ministerka a u mňa e, e, bol e, vedúci aparátu ako veľvyslanca pri NATO som zvolila názov predstaviteľa, ktorý predtým pracoval EAS. Ale vždy nabadám ministrov z tých štátov, ktoré majú menšie zastúpenie v EAS, aby e, vyzývali, predkladali svojich vlastných e, kandidátov, e, ktorí sú dobrí a to nie, e, e, máme vykladať, že sa majú vzdať svojich najlepších veľvyslancov, ale e, skôr pomôcť Európskej únie na prospech všetkých využiť najlepšie, najlepších odborníkov. Takže máme ešte pred sebou e, určitú z práce, aby sme zvýšili e, e, kvalitu počty uchádzačov. Chápem, že pre menšie štáty, ktoré nemajú veľa diplomatov, nie je to jednoduchá vec poskytnúť svojich kandidátov pre Európsku úniu, ale napriek tomu domnívam sa, že si počíname celkom dobre. Sme iba na začiatku cesty uplynul e, rok, e, ale situácia sa e, zlepšuje. A pokiaľ ide o poslednú otázku, poprosil by som Patrika. A nie, vy ste sa pýtali aj špeciálnych predstaviteľov Európskej únie. Nechám to na kolegu. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa venovať týmto dvom otázkam Najprv pokiaľ ide o rozpočet e, špeciálnych predstaviteľov, to súvisí s tým, čo hovorila pani vysoká predstaviteľka úvodom. Navrhli sme členským štátom, aby sa e, postupne e, sme sa vzdali od troch špeciálnych predstaviteľov v Afganistane, Kabuli a v Bosni, kde máme aj našu delegáciu, z čoho vyplýva, že dôjde k e, zniženiu e, tej časti rozpočtu, ktorá e, pokrýva takéto aktivity, prácu s zamestnancom a dôjde k zvýšeniu administratívneho rozpočtu služby pre vonkajšie aktivity. V súčasnosti spolu s členskými štátmi diskutujeme o zásadách týchto zmien, o tom, ako to ovplyvní rozpočet s tým, aby sme mohli aj niečo ušetriť, vzdať sa duplicity aj výdavkov na našich zamestnancov. Čiže mm, rokovania ešte prebehajú a keď dôjde e, na prezentáciu návrhov komisie na rok 2017, na rozpočet pre rok 2017, uvidíme, ako sme na tom. Pokiaľ ide o podpornú platformu, e, o tejto otázky sa diskutuje s členskými štátmi pomerne dlho s tým, aby sa e, vytvorila e, e, centralizovaná súroda podporná struktúra, ktorá bude pomáhať misiem pri uzatvorení zmluv, bare pracovníkov. Čiže teraz za každým, keď menujeme pracovníkov do nových misií, musíme zase vynalizať koleso Čiže chceme eh, posilniť eh, eh, centrálne štruktúry v CPC mm, v službu pre vonkajšie aktivity v príslušných odborách komisie, pokiaľ ide o čísla. V CPC chceme mať ešte sedmých nových pracovníkov a jedného v BI chceme, aby táto platforma sa sústredila na právne e, e, poradenstvo, financovanie, logistiku, IT, komunikácie, e, zdravotnícke služby, ľudské zdroje a všetko, čo priamo nesúvisí s náborom nových pracovníkov. Toto je iba rozpracovaná iniciatíva a mm, už sme tom vo výbore hovorili, že dúfame, že to nám pomôže optimalizovať činnosť, podpornú činnosť v tejto administratívnej oblasti. Ďakujem pekne. Zostáva nám 35 eh, minút, máme 12 prihlásených. Chceli by sme urobiť kolo medzi eh, koordinátormi. Poprosím vás o dvojminútové vystúpenie, budem prísna a potom jedna minúta na mm, otázky ostatných členov. Prvá otázka. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím eh, E, e, e, sa vykašľať. Ďakujem pekne, pani Mogherini, predovšetkým za to, že ste sa postavili pred nás a za veľmi dôležitú prácu, ktorú vykonávate. Myslím si, že všetci tu prítomní si uvedomujeme, nakoľko je dôležitá služba pre vonkajšie aktivity a práca, ktorú vykonáva. Avšak, my sme sa tu zišli nie na tento účel. Mám iba jednu otázku a niekoľko poznámok e, v tejto súvislosti. Keďže úloha a povinnosť nášho výboru spočíva v tom, aby sme podrobne rozobrali existujúce informácie, e, musím povedať, že predsednička výboru pripravila pracovný dokument, nie oficiálny dokument, otázka sa týka e, e, prostriedkov EU e, v tretich krajinách. Zhruba 30 miliard eur, minimálne 10 miliard na konci roku 2014. Otázka je nasledovná. Či ste sa oboznámili s týmto materiálom? Ak nie, úprimne by som vám odporúčal, aby ste si ho prečítali. Ako ste už spomenuli, ste vo funkcii 14,5 mesiacov Avšak, e, vážna pani vysoká e, predstaviteľka, veľmi dobre viete, že čas e, plyne veľmi rýchlo. A preto nadväzná otázka, čo chcete urobiť, aby ste sa uistili, že o rok, približne v rovnakom čase, keď sa znova zídeme, budeme poprvé mať informácie o prostriedkoch daňových prostredníkov a nám ide o ich účinné používanie. Ako správne ste povedali, e, občania e, Európskej únie prejavujú stále väčší záujem o tom, ako sa e, vynakladajú prostriedky. Nebudem hovoriť o konkrétnych výsledkoch, ale každé tretie euro, ktoré vynakladá, prepačte. Takže, pani Mogherini, ja sa nevzdávam svojej zodpovednosti, budem stručná. V úvodných slovách som to spomínal. Myslím, že ste to aj počuli požiadal som e, svojich spolupracovníkov, aby nielen e, prečítali, ale podrobne preskúmali tento neoficiálny materiál vášho výboru, ktorý je pripravený, i keď viem, že to nespada pod moju zodpovednosť, ale skôr e, pod komisára Hanna Nemicu, ale ako už som úvodom povedala, som pripravená, hovorili sme o tom s nimi včera aj predčerom a som pripravená poskytnúť vám podrobnejšie informácie. Myslím si, že nepochybne e, e, povinnosťou výboru e, je preskúmať detaily a zároveň pracovať s príslušnými inštitúciami a ich predstaviteľmi, ktoré priamo zodpovedajú za otázky, ktoré ste E, nadnesli. Takže e, budem vás podporovať a úprimne e, vám budem prekladať všetky informácie, ktoré vás zaujímajú. Vnímam to ako spoluprácu, sme na rovnakej strane. E, e, barikád, chceme, e, aby sa inštitúcie únie zlepšovali, ale nebudem sa nebudem zasahovať do oblasti, ktoré nespadajú pod moju zodpovednosť, ale mám tu čest, že koordinujem činnosť tých komisárov, ktorí okrem iného majú svoj podiel zodpovednosti na vonkajších aktivitách. A to sa stáva problémom, ktorý budeme e, analyzovať spoločne e, s viacerými komisármi, ale opakujem, že priamo za to nezodpovedám a viem, že Nemice a Han sú e, pripravení prediskutovať to s vami. V mene SAD. <clears throat> Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Rada by som povedala, že počas e, vášho pôsobenia e, služba pre vonkajšie aktivity sa stala vynikajúcim nástrojom, mám e, myslím Mar, Kolumbiu, Sýriu, delegácie misie, eh, misie eh, pre eh, pozorovanie volieb stále viac mladých ľudí prichádza do diplomatickej služby, máte viac žien. Veľmi si vážim všetky tieto zmeny. Pred niekoľkými mesiacmi sme Eh, hovorili o tom, že je to veľmi dôležitý pilier. O tom eh, sa hovorilo aj eh, v pléne. Snažite sa, aby rozpočet dával väčšie dôraz na výsledky. Takže je to určité prepojenie medzi, medzi racionalizáciou a optimalizáciou vašej služby. Dve otázky. Musíme teraz riešiť utečeneckú krízu. A je tu e, e, pocit, že nemáme e, dostatok prostriedkov na to, aby sme riešili túto krízu. Pán Brok vidí podiel členských štátov pomerne pesimisticky. Príjmame tu v Európe utečencov, Avšak e, e, e, kladieme si otázku e, ohľadom toho, aké preventívne opatrenia sa robia e, vo vzdialených regiónoch, napríklad v Afganistane, alebo aj bližšie k našim hranicám, s tým, aby sme e, e, bránili tejto krízi aj zda prostredníctvom humanitárnej pomoci. A rozpočet orientovaný na výsledky. Mohli by ste to e, uviesť na príklade vášho sektora? No, to bude asi veľmi e, e, zložité zodpovedať stručne vonkajšie aktivity, ktoré e, e, e, realizujeme v súvislosti s utečeneckou, ale aj migračnou krízou, pretože snažíme sa to riešiť z dlhodobého hľadiska. Tieto aktivity sú dostatočne rozsiahle, podstatné a koordinácia, integrácia našej činnosti v komisii E, koordinácie medzi politikou a nástrojmi vonkajšej vnútornej politiky. E, toto všetko sa dostalo e, do ťažkého skúšania E, komisia sa snaží e, viac koordinovať e, vonkajšiu vnútornú politiku a príslušné nástroje. Pokiaľ by sme to nerobili, nevytvorili by sme aj migračnú agendu, ktorú som podpísal ja, podpredseda komisie Cimmermans, aj ďalší komisár, pretože spolu s diplomatickou službou aj ostatní komisári sa snažili to riešiť. Riešili sme vnútorné a aj aspekty, nebudem sa to tomu venovať aj, aj vonkajšie aspekty. Toto je veľmi dôležité. Sú tu aj e, určité rozdiely, sú tu e, krátkodobé a dlhodobé aspekty. Výsledky e, sa prejavia až po rokoch. E, ale berieme to veľmi vážne, pretože v opačnom prípade budeme počas nasledujúcich ročí e, opätovne mať dočinenie s e, utečenskými a migračnými krízami. Ide o dlhodobú investície, mám na mysli e, cieľe udržateľného rozvoja, boj s klimatickými zmenami, pretože mnohí utečenci utekajú pred dôsledkami klimatických zmien. O tom veľmi dobre hovoril pán Fabius včera v plene, Ale sú tu aj niektoré bezprostredné záležitosti. Uvediem niekoľko príkladov. Jordánsko alebo e, Libanon, e, Turecko. Ide e, predovšetkým o to, aby sme pomohli týmto krajinám pri ochrane a príjmaniu utečencov u, u seba doma. To znamená, čím bližšie k Sýrii sme e, poprednými darcami po celom svete. máme na mysli Európsku úniu, či už ide o Jordánsko, a Libanon, ale, alebo aj Turecko. Nebudem e, e, e, zachádzať do detajlov, to poznáte, ale v Jordánsku e, e, budeme e, e, prekladať 4. februára v Londýne na konferencii o Syrii, e, ktorú spoluorganizuje e, E, e, Veľká Británia, Nemecko a OSN. Budeme prekladať integrované balíky, tam pôjde nie iba o humanitárnu pomoc, samozrejme to je ten prvý komponent, prvá zložka, ale bude to obsahovať aj ďalšie opatrenia, ktoré posilnia odolnosť týchto krajín. Určité obchodné opatrenia, ktoré by mohli pomôcť e, Jordánsku prilákať viac Eh, investície, aby sa vytvárali eh, nové pracovné príležitosti pre eh, obyvateľov Jordánska a utečencov, aby utečenci mali určité výhľadky aj v Jordánsku, aby nemuseli hľadať inde. Afganistan, spolupracujeme bilaterálne s Afganistanom a s Pakistanom s tým, aby sa tam posilnila skôr bezpečnosť, nie len stabilita, to je dlhodobá záležitosť Takisto mm, sme e, sa dohodli na návrate readmisii e, Afrika. Niekedy zabudáme, pretože sa sústredujeme na e, východnú cestu, ale je to aj Afrika. Tá sa nikam nepodeje a bude stále dôležitým zdrojom nie len utečencov, ale aj tranzitnou trasou. Tento kontinent nie len kontinentom pôvodu, ale tento e, kontinent e, je dískom e, vnútroafrických pohybov utečencov a migrantov a tých je podstatne viac ako tých, ktorí prichádzajú do Európy. Takže vo vzťahu s Afrikou som 4-5 krát sa stretávala s ministrami zahraničia, prezidentmi, kolegami v Africkej únii. To sa nedostáva do médií, ale to je veľmi dôležité. Riešili sme nielen iba humanitárne alebo rozvojové záležitosti. O tom sme hovorili z DV, s Lindou. Hovorili sme o tom podrobne. E, hovorili sme aj o potrebách týchto štátov z hľadiska bezpečnosti. E, takže máme e, projekty v oblasti výcviku a vybavenia bezpečnostných zložiek v Zaheli a na rohu Afriky, aby mohli lepšie zaistiť bezpečnosť na týchto územiach Predovšetkým ide o ekonomické investície, pretože čo Afrika naozaj potrebuje z dlhodobého hľadiska, ale bezprostredne to sú ekonomické investície do infraštruktúry, priemyslu, e, do vytvárania pracovných príležitostí. A toto ruka v ruke s radmyslými dohodami, o ktorých sme hovorili a sme sa aj na jednej dohodli s Etiópiou konkrétne minulý týždeň. Je to veľmi relevantné, 3500 etiópčanov na našom území ktorých je etiópska vláda ochotná prijať späť. Ruka v ruke s programami, ktoré sú naozaj zacielené a zameriavajú sa na navrátenie týchto migrantov, tak aby lokálne komunity um, mohli zvládnuť reintegráciu týchto ľudí po tých skúsenostiach, ktorými prešli. My sme v Etiópii takéto programy spustili. Väčšina z nich doteraz nesúvisela priamo s navratením z Európy. Napríklad ja som bola v Etiópii na takomto programe. E, týka sa to navrátivších z Saudskej, Euró- Saudskej Arábie a niečo podobné by malo fungovať aj pre tých, ktorí sa vracajú z EÚ. E, musí to byť zaujímavé pre etiópske orgány, ako aj pre EÚ, aby sme takto spoločne zvládali migračné toky. A samozrejme to všetko nesúvisí so rozpočtom, ale je to pre nás veľmi dôležité, pre mňa aj pre vás e, s tým, e, že musíme vždy klasť dôraz na právny štát a držiavanie ľudských práv. Hospodárska podpora vždy musí ísť ruka v ruke s dodržiavaním ľudských práv. Vždy to tak je a myslím, že na tom stojí a pada aj naša dôveryhodnosť. Prepačte, ak som hovorila predlho, ale toto je vec, ktorá si podľa mňa viac času zaslúži. A teraz za liberálov pani Glabajová, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pani Mogherini. Ja som vlastne polovičná talianka, tak som veľmi pyšná na tú rodovú rovnováhu aj generačnú rovnováhu eh, vo vašej službe. Ja ďakujem za váš príspevok. Myslím si, že takéto schôdky by sa mali diať častejšie, lebo vy naozaj chápete úlohu výboru KONT a prišli ste za nami aj s tými akčnými líniami a s úvahami o rozpočtových nástrojoch EÚ. A máte pravdu, že občania médiá, že ešte raz viac rozpočtové otázky EÚ zaujímajú a ja som spravodajkyňou pre e, absolutórium pre komisiu a možno sa na vás obrátim s nejakými konkrétnymi návrhmi. Je to posledný, posledná schôdzka s pani Georgiou, ktorá sa plánuje na pondelok, tým sa uzavrie absolutórium, čiže ďalšie príležitosti mať nebudeme, ale mám pre vás viacero dôležitých otázok. Ako vy vnímate pridanú hodnotu európskeho rozpočtu? Tá výkonnosť rozpočtu, to v tej výročnej správe nie je. Aj s pani Georgievou sa o tom podhovárame. A kde by ste e, tento aspekt, e, kde by ste videli jeho nejaké e, konkrétne pretavenie do konkrétnych príkladov. A ďalšia vec, čo ešte treba urobiť v EÚ, aby naša vonkajšia činnosť Eh, ešte viac zaberala, hlavne pokiaľ ide o podporu poskytovanú delegáciami EÚ v tretich krajinách, aby naozaj tie dopady boli čo najväčšie a aby ich aj videli európsky občania. A ešte raz ďakujem za túto schôdku. Nech sa páči. Áno, stručne. Obe vaše otázky skôr sú smerované na iných kolegov, hlavne na pána Mimicu, pokiaľ ide o výkonnosť rozvojovej pomoci eh, jej konkrétne výsledky. K jednej veci sa ale predsa len vyjadrím. Ja som si istá, že aj pani Georgieva eh, je veľmi kompetentná mm, na tieto otázky odpovedať. My o tom v komisii hovoríme, ale nie sú to moje inštitučné kompetencie, takže inštitucionálne kompetencie, takže by som sa do toho nerada púšťala. Toto je vec, ktorú SVČ neriadia. Hovoríme predsa o absolútoriu pre SVČ. Ale ako popredsednička komisie chcem povedať jednu vec a to, že sa naozaj musíme snažiť zviditeľniť našu pomoc. Humanitárnu aj rozvojovú. Úvahy o tom, ako tie nástroje, ktoré máme, využívame v situáciách, kedy sa humanitárna oblasť čoraz viac prelína s tou rozvojovou Niger, Libanon, tam je naozaj veľmi ťažké povedať, čo z toho je rozvojová pomoc a čo z toho je humanitárna pomoc, lebo v takýchto krízových konfliktných situáciách alebo postkonfliktných sa to často do veľkej miery prelína. Takže sú tu dve veľké politické otázky, ktoré si zaslúžia diskusiu. Ja som si istá, že e, príspevok vášho výboru bude kľúčový. Poprvé, ako zabezpečiť, aby humanitárna a rozvojová pomoc boli dobre koordinované, doplňali sa, vychádzajúc z reality. UNHCR vysoký komisár Gutierrez, niekdajší koncov svojho mandáta minulý rok neustále opakoval, že musíme e, celosvetovo prejsť e, od rozvojovej pomoci k tej humanitárnej. Ja netvrdím, že to je nevyhnutne pravda, ale my sa musíme naozaj snažiť tie dve oblasti uviezť do synergie s väčšou mierou flexibility. A toto je isté vec, o ktorej sa vo svojom prístavku dotkne aj pani Georgieva. My sme tento rok v rozpočte využívali v plnej miere tú flexibilitu, tak aby sme splňali politické priority, ktoré vyvstali. Utečenská kríza. Na tým sa musíme naozaj zamyslieť. No a druhou vecou, o ktorej potom aj sa zamyslieť, je zviditeľnenie našej ako rozvojovej, tak aj humanitárnej pomoci, lebo kde pôsobíme, kdekoľvek. Vidíme, že to sú super veci, ktoré financujeme, ale nie vždy sa to vníma ako európska pomoc. Takže musíme zlepšiť tento aspekt našej práce a už spolupracujeme so Stialindisom, Mimicom a s Hanom na tomto a ja teda dúfam, že prídeme s nejakými dobrými návrhmi. Ak vy máte nejaké návrhy, sem s nimi. Vítam tu spravodajcu z AFETu pre absolutorium. Pán Preda, máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som teda autorom stanoviska k absolutóriu v AFETe. Rád by som poďakoval vysokej predstaviteľke e, za to, čo tu povedala. Tam tie, tá chybovosť v administratívnom rozpočte SVČ klesla. To je fajn, to vítame. A pokiaľ ide o dokument pani Gresle a pokiaľ ide o to, čo povedal kolega Savarma, rád by som upozornil hlavne na povahu externej pomoci, teda týchto nástrojov. Toto nie sú skrátka dokumenty, ktoré by sa vyjadrovali ku konkrétnym projektom, lebo toto je to interné, to interné, nejaké riadenie, interný management, ale ja si myslím, že je potrebné úspech týchto, týchto programov nejako vyhodnocovať. Teda či sa nejaký cieľ dosiahol alebo nedosiahol. A či projekt je teda realisticky alebo, alebo nie, či sa dá celé dosiahnuť alebo nie. Tretina tých projektov zrejme svoj cieľ nedosiahne. E, tak to povedať, to je trošku rizikové. Ja chápem, z čoho vychádzala Inge, teda ten varovný signál jeho spustenie, ale vykladať si to ako nejaké oznámenie úspechu, avizovanie pardon, neúspechu, ale neúspechu, zlyhania, no to by som celkom nerobil. Správy delegácií a celé toto spúšťanie varovných signálov, tento systém, áno, ide to podobným smerom, ale nemôžeme skrátka z toho e, vyvodzovať, že vyhodzujeme peniaze, peniaze z okna. Hm, nič som nedoplním, lebo som ju úplne súhlasím. Dobre, Takže koniec vystúpení v mene politických skupín. A teraz pán Parňo, ako teda samostatný poslanec, na minútu máte priestor, nech sa páči. Áno, ďakujem pani vysoká predstaviteľka. Ja chápem vaše obavy, pokiaľ ide o situáciu v regióne Sahary. A chápem aj, uh, už tuším, rok tlačíte na tú ochotu zmieriť Maroko a Alžírsko v súvislosti e, so saharskou otázkou. Vieme, že to je téma, ktorá je súčasťou nielen vašich obav, ale aj obav ostatných v súvislosti s terorizmom napríklad. Veci len spomeňme na to, čo sa udialo vo Vagadugu tento víkend, kde teroristická skupina vykonáva svoju činnosť a to má dopady na Sahel a celý región, vrátane Sahary. Takže moja otázka na vás. Absolutno 2013 tam sa hovorilo o, o tábore Tindu, že či by nebolo dobre nejako znova vyhodnotiť situáciu koľko ľudí sa tam nachádza. Tých ľudí je teraz asi 90 tisíc, v minulosti ich bolo 200 tisíc, takéto zníženie. Čiže keby sme sa mohli e, vďaka vašej pomoci e, dopracovať takýmto číslam. A teraz pán Vechovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka, vážim si vašu prácu, ale dôležité, aby sme boli konkrétni, čas nemám. Už je len minúta, vy musíte tiež odísť, takže čo vám poviem, prosím, neberte osobne. Ale vystúpim relatívne tvrdo. Poprvé, ja som si prepočítal špeciálnu správu dvo- Prečítal som si aj vaše odpovede a moje konkrétne otázky. Poprvé, kritika toho, že cieľe nie sú zadefinované, úlohy nie sú zadefinované. Ja som to zažil, bol som na viacerých misiách, chcel som sa s vašimi podriadenými a naozaj, čo sa deje na niektorých misiách, žiadne európske hodnoty sa tam neobhajujú, ich práca často nedá definovať. Toto je podľa mňa zlá vec. Druhá vec, tá sa týka rozpočtu v súvislosti s náborom pracovníkov. Toľko osobných pohovorov, na čo je to? Tretia vec. Senior managers. Je ich veľmi veľa, dvakrát toľko ako za vašej predchodkyne, takže čo s tým hodláte urobiť? Teraz kolega Ashworth. Pani komisárka, otázka zhody, administratívne meci, ktoré, zmeny, ktoré robíte, tie vítam, zjednodušovanie, zoštihľovanie, ale otázka kvality a efektívnosti výdavkov, k tomu by som sa vrátil. Toto je samozrejme veľmi dôležité, ťažko sa to meria a musíte to napriek tomu robiť ja viem, že niektoré veci sa týkajú aj iných oddelení komisie, ale mňa by zaujímalo, ako vy vyhodnocujete prijatú hodnotu toho, čo robíte vy. Konkrétne príklady, aké ciele, aké referenčné hodnoty, e, výkonnostné indikátory e, máte, ako vyhodnocujete svoju pridanú hodnotu. To je kolega Pirinsky. Ďakujem. Mám dve krátke otázky. Prvá nadvezuje na predchádzajúcu. Ako naozaj môžeme vyhodnotiť konečné výsledky vo vzťahu k tým zdrojom, ktoré sa investovali. Ste spomínali, že vás chváli Obama a ďalší. Dobre, ale ako naozaj komplexne vyhodnotiť konkrétne vplyvy, pokiaľ ide o bezpečnosť alebo zamestnanosť v Európe pre európskych občanov. A Európska investičná banka, jej aktivity. Myslím, že oni momentálne sú otvorení väčšiemu zapojeniu, viac než 10 do externých aktivít. V minulosti to bolo menej, takže ako plánujete spolupracovať s Európskou investičnou bankou? Áno, a ja som mal zoznáme rečníkov. Kolega Preda o tom hovorila aj ďalší. Mne mm, je jasné, že tie správy z tých e, misií, z tých delegácií, a toto je ten agregovaný dokument, že e, tieto skrátka nemôžeme brať na ľahkú váhu. Ak sa teraz neudeje nič, tak sa udeje to, čo oni tam sami opisujú. Čiže áno, naozaj e, budiček, e, varovný signál a ja nesúhlasím s vami, že tí vedúci tých delegácií, áno, vy ste povedali, že e, niekde je to double heading, ako ste to vy nazvali a mňa by zaujímalo, čo sa teda udeje. Mnoho oblastí v oblasti externej činnosti Nestalo by za to pozrieť sa na to konkrétne. Sú tu krajiny, kde sú väčšie problémy ako Indie, Nigeria, Haiti, Kongo, Maroko. Tam uh, tie uh, finančné toky je potrebné uh, prehodnotiť. Takže toto je príspevok z mojej strany. Ďakujem. Áno, ďakujem. Ja som povedala, že s pánom Predom plne súhlasím. A to preto, lebo to vnímam ako zvyšovanie našich kapacít veci posúdiť, lebo toto je ten základ na zlepšovanie. A transparentné zlepšovanie, to je v mojom osobnom záujme vychádzajúce z vyhodnotenia. A takéto včasné varovanie môže byť dobré, môžeme zmeniť ten kurz na čas, upraviť a prijať potrebné kroky tak, aby tie projekty sa vrátili na tú správnu cestu. Ale ešte si budeme tú komplikáciu, ktoré sme vystavení a to, že tie projekty, ktoré sú financované z rozpočtu komisie, že toto majú na starosti komisári v štruktúre, ktorá tomu prinalieha. Takže áno, vedúci delegácii ich zodpovednosť, čo najotvorenejší prístup k týmto veciam, aby sme to mohli zlepšiť, ale formálna na zodpovednosť tu majú moji kolegovia. A to je, myslím, aj dobrá záruka pre tento výbor. A ďalšie otázky? Prečo máme toľko pohovorov? Áno, áno, pohovory e, so zamestnancami. Áno, ten postup je dlhý, je to komplikované. Viete, že tie v paneloch zastúpané rôzne inštitúcie, čiže bežne to začína 50-60 kandidátmi a na záver máme jedného úspešného. Čiže Čiže iste chápete, že ja nechcem byť v kontakte so všetkými 50-60, by to bolo fyzicky nemožné. Veď ja mám predsa iné úlohy. Čiže takto zabezpečíme taký užší výber a zároveň zabezpečíme to, že tie rôzne inštitúcie majú možnosť sa vyjadriť, pozrieť sa na to z vlastného úhla kompetencií. To sú veci, ktoré musia tí kandidáti splňať, pretože tie ich úlohy, ktoré budú splňať, sú veľmi komplexné. Čiže je to dôležité hlavne pre vedúcich delegácií, kompetencie, zručnosti, v oblasti rôznych mechanizmov vzhľadom na potreby každej inštitúcie. A ešte raz dôrazňujem, že pre mňa je veľmi dôležité nielen to, aby ten kandidát bol dobrý, ale aby to bol dobrý kandidát pre danú pozíciu, pretože vynikajúci vedúci delegácie môže eh, byť veľmi dobrým pre niektorú delegáciu, niektorú krajinu a môže úplne zlyhať v nejakej inej. Čiže nechcem hovoriť, že to je nejaký politický proces, nie sú to žiadne politické menovania, vôbec nie, ale sú tu určité politické úvahy o tom, či profil danej osoby zodpovedá práci, ktorú potrebujeme odviesť e, na danej pozícii, na danom mieste, hlavne v prípade delegácií v takých kritických oblastiach. Pokiaľ ide o vek, tí eh, manažery, eh, vyšší manažment. Senior znamená starý, vychádzajú z latinčiny. To sú moje kultúrne korene. Ale áno, je úplne logické, že eh, senior manažerom sa stanete, keď máte už nejaké skúsenosti. Ale na druhej strane, ako som povedala, sa snažím rozlišovať rôzne aspekty, nielen geografický pôvod, ale aj povedzme generačný aspekt. Ja si myslím totiž, že potrebujeme takúto zmes na všetkých úrovniach, nie na najvyššom stupni riadenia, ale na rôznych úrovniach. Máme vynikajúcich ľudí na rôznych úrovniach našej služby, či referenti, vedúci útvarov a podobne. A musíme uznať ich vynikajúcu prácu bez ohľadu na ich vek. Žiaľ Bohu, je tu nejaká reakcia z pléna, ktorú tlmočníci nedostávajú do e, sluchatok. E, preklad sa týkal veku, ale teraz máme veľmi dobrý výberový postup. Máme tri ženy, ako som povedala, zo siedmých. Máme aj geografickú reprezentáciu, ktorá je lepšia, diferencovanejšia, než bola. A skúmame e, národnosti nielen z hľadiska geografie, ale aj z hľadiska toho, že všetky krajiny mrzí ma, že to musím povedať, ale musíme zohľadniť aj to, že niektoré krajiny majú, sú obmedzené veľkosťou, takže nebereme len tie najväčšie krajiny, ak to mám povedať veľmi nediplomaticky. A potom pridaná hodnota. Ako to hodnotíme? Máme interné postupy a interné hodnotenia. Určite kolegovia to môžu podrobnejšie e, rozviesť môžeme sa s vami podeliť o to, ako naša interná metóda posudzovania hodnotenia pracovníkov vyzerá. Moje osobné posúdenie je také, že najprv chcem dať usmernenie a získať spätnú väzbu od tých pracovníkov v našej službe, ktorí zodpovedajú za riadenie ľudských zdrojov. A som v priamom kontakte aj s odbormi v našom, našej službe, aby som vedela presne, aké problémy vznikajú pri práci medzi pracovníkmi na pracovisku a by som aj vedela, ako motivovať pracovníkov a vytvoriť nich pocit vlastníctva. A máme aj formálne kanály posudzovania a hodnotenia, ktoré môžeme vám postúpiť v písomnej podobe. A ja osobne k tomu nepristupujem vedecky. Áno, ja posudzujem veci e, z toho pohľadu, ako tá mašinéria funguje. A to získam tento pocit z toho, keď pracujem priamo s pracovníkmi v teréne, povedzme napríklad aj mimo EÚ. Mám mnoho príkladov. Mám príklad vojenskej operácie v Stredomori a myslím si, že o niekoľko týždňov našej sa našej službe podarilo vytvoriť niečo veľmi relevantné, náročné. Vytvorili pre, e, dobré väzby s členským štátom a s partnermi okolo Stredozemného mora a postavili na nohy zložitú vojenskú operáciu, ktorá je pripravená začať od dňa 1 do 30 dní. A to je veľmi dobré, a vyplýva to z toho, že naša kapacita je silná. Ďalšie posúdenie je napríklad nielen ten telefonát prezidenta Obamu a ocenenie prínosu našich pracovníkov pri riadení rokovaní o Iráne vo Viedne a riešení technických otázok, ale aj to, čo mnoho ľudí nevie, tá známa dohoda o Iráne, tá samotná jednorová dohoda o Iráne, tých vyše 100 strán sme napísali v júli my my, naši pracovníci. To znamená, že to je potvrdenie ich schopností, a, ktoré sú veľmi dobré. A takto by som mohla pokračovať. To je moje osobné posúdenie. Nie je to vždy hodnotenie, ktoré hovorí, že veci sú 100% super. Nie. Ale poviem, tu nás sú slabé, my sa to treba zlepšiť, ale to všeobecné posúdenie, hodnotenie každodenných výsledkov práce je pozoruhodné a môžem povedať, že kvalita, kompetentnosť, oddanosť našich pracovníkov či tu alebo vo svete je veľmi vysoká, je to niečo, čo je veľmi pôsobivé a e, má to svoje miesto v medzinárodnej im, diplomácii. Pokiaľ ide o EIB, tak e, budujeme kontakty, tie sa rozvíjajú. Stretla som sa v EIB aby sme zistili, ako fungujú v partnerstve na vonkajších procesoch, aby sme si doladili priority. A to všetko naznačuje, že sa veci pohli dobrým smerom. A ďakujem vám veľmi pekne za váš čas. To bola tá prvá otázka. A potom tá druhá, tá je taká delikatnejšia. To bola skôr otázka pre AFED, bola to politická otázka, tak dovolte, aby som na ňu odpovedala v AFETE alebo v plene a nie tu. Už minulý rok sme o tom hovorili v tej istej zostave. Treba urobiť tri veci. Treba lepšie určiť počet utečencov v eh, táboroch. A potom to je politická vec, ako to riešiť. Je to veľmi zložité. Ďakujem veľmi pekne. Na programe je ešte 5 kolegov, ale ja myslím, že vy musíte odísť. Takže by som teraz dala slovo spravodajcovi a tie otázky budeme riešiť ešte potom v písomnej podobe. Takže nech sa páči. Dávam slovo pánu Čarnockému. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Len veľmi stručne. Som veľmi spokojný s touto e, debatou, ktorú sme mali s pani Mogherini, vysokou predstaviteľkou únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Myslím si, že táto diskusia bola veľmi dôležitá. Ďakujem E, za váš čas, za vaše vysvetlenie a za vašu prácu. Ďakujem veľmi pekne, veľa úspechov, veľa šťastia. Ďakujem za to, že ste tu boli s nami. we will we will do another we will uh, put the questions in writing to your services and whoever has the question Takže ďalej potom ak e, veci, ktoré zostali nezodpovedané, vyriešime písomnou cestou. Ešte poviem, aké budú lehoty neskôr. Ďakujem. Teraz budeme pokračovať v našom programe a chcem ešte privítať medzi nami kolegu Fazekaša a predstaviteľov účtovného dvora. Ďalším bodom programu je osobitná správa Európskeho dvora auditorov o e, zlepšení bezpečnosti dodávok energie prostredníctvom rozvoja vnútorného trhu s energiou. Naším e, spravodajcom je Brian Hayes a pán Owen, e, ktorému dám hneď slovo, je zástupcom dvora auditorov.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 ak dovolíte, budeme pokračovať, lebo ešte potrebujeme potom mať stretnutie koordinátorov po dnešnom rokovaní, takže dávam slovo pánu Ovenovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, spravodajca, poslanci. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť predstaviť našu správu v mene Európskeho dvora auditorov. Pracovali sme na tom e, viacerí, sme tu aj dnes prítomní, takže vidíte aj autorov tejto správy. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa podielali na jej príprave. Začnem tým, že vás budem informovať, že ma pozvali sem predniesť túto správu a e, mám informovať aj výbor ITRE na budúci týždeň o našich zisteniach vo štvrtok 28. januára Približne 3,7 miliard eur bolo pridelených z rozpočtu EÚ na energetickú infraštruktúru v rokoch 2007 až 2013 a 7,4 milióna dvakrát toho je plánované na rok 2013 až 2020. Bezpečnosť zásobovania energiami je životne dôležitá pre Európu v rastúcom e, svete neistot a musíme preto dobudovať vnútorný trh s energiami a deliť sa o energiu, ktorú máme. Vnútorný trh s energiou EÚ je e, regulačná štruktúra a infraštruktúra, ktorá umožňuje výmenu plynu a elektriky v e našej únii. Nedávny legislatívny balík, nazvaný tretí balík, bol prijatý v roku 2009 a v roku 2011 rada povedala, že vnútorný energetický trh by mal byť dobudovaný do roku 2014 Náš audit mal zistiť, či táto realizácia vnútorného trhu s energiami E, splňa politické opatrenia a náklady EÚ na energetickú štruktúru a či toto prinieslo tie prínosy, ktoré sa očakávali. Robili sme hodnotenia od roku 2007, skúmali sme prípadové štúdie v štyroch regiónoch EÚ. Je to Estonsko, Litva a Švédsko to bol ten pobaltský energetický trh BIMIP, teda oblasť BEMIPu a potom oblasti okolo a v Bulharsku, Polsku a Španielsku. Ja osobne som navštívil Estonsko, pozrel som si projekt Estlink 2, je to dobrý príklad výdavkov EÚ, Litva a Bulharsko sú prípadové štúdie, kde je 15 príkladov s konkrétnym financovaním projektov zo strany EÚ. Zamerali sme sa na prenos elektrie, elektrické energie, prenos plynu e, potrubiami, ako aj skladovanie skvapalneného zemného plynu. Naše hlavné závery sú takéto. Poprvé, náš cieľ, cieľ EÚ dobudovať vnútorný trh s energiami do roku 2014 sa nesplnil boli problémy s implementáciou právneho rámca EÚ a regulátori nie sú vždy nezávislí a nemajú vždy dostatok sily a prostriedkov na to, aby dobre vykonávali svoju prácu. Vidíme veľké rozdiely medzi tým, ako členské štáty organizujú svoj trh s energiami a toto môže znamenať zdržanie pri ďalšom rozvoji vnútorného trhu s energiami. Napríklad sieť a jej kódové procesy, veľké technické pravidla, ktoré potrebujeme preto, aby bol tento trh interoperabilný. Ten pokrok v tejto práci bol veľmi pomalý a vidíme tu e, vlastne takú mozaiku národných trhov a táto mozaika stále pretrváva. Potom, pokiaľ ide o veľkoobchodné ceny v členských štátoch, tam je ešte tiež veľa problémov. Po druhé, infraštruktúra v Európe ešte nie je vytvorená tak, alebo vybudovaná tak, vytvorila úplne integrovaný trh. Infraštruktúra v žiadnom členskom štáte alebo môže ovplyvniť e, energetické toky v druhom štáte. Takže každý štát musí byť pripravený na to, že bude ako tranzit, ale niektoré medzispojenia nedokážu takto dobre fungovať a nedokážu zabezpečiť takýto tok. Napríklad Francúzsko je takýto príklad, alebo Polsko neexistuje žiadna potreba, žiadne hodnotenie potreb na úrovni EÚ, aby sa odčila priorita investícií do infraštruktúry. Vybudovanie cezhraničnej infraštruktúry si vyžaduje spoluprácu medzi susednými členskými štátmi, ale niektoré existu, niektorá existujúca infraštruktúra nie je plne využívaná. Po tretie, finančná podpora z rozpočtu EÚ predstavuje len obmedzený príspevok k vnútornému trhu s energiami a bezpečnosť zásobovania energiami. EÚ má, mnoho, má viacero finančných nástrojov na podporu takýchto projektov, energeticko-infraštruktúrnych projektov, ale žiaden z nich nemá práve trh s energiami ako svoj primárny cieľ. A napríklad energetický EEPA, energetický program na e, obnovu, nedosiahol svoje ciele. To bolo dosiahnutie ekonomického rastu v krátkom čase. Takže aké sú naše odporúčania? Zohľadním len tie najdôležitejšie body, lebo ich máte v správe a tam sú podrobnejšie rozpísané ako tu. Poprvé, komisia by mala dokončiť svoje posúdenie implementácie zo strany členských štátov tretieho energetického balíka a spustiť rôzne potrebné postupy pre porušenie voči členským štátom do konca roku 2016. Po druhé, členské štáty by mali zabezpečiť, že ich národné regulačné orgány sú skutočne nezávislé a že majú dostatočné zdroje a nemajú obmedzenia, pretože nemajú dosť peniazy alebo pracovníkov. Komisia má ďalej podporiť E, vytvorenie transparentného mechanizmu obchodovania s plynom a s elektrickou energiou. E, e, komisia má zlepšiť proces, aby sa zlepšila najmä, naj, najmä kódy v oblasti elektrickej energie. Po piaté, pokiaľ ide elektrickú energiu, tak by sme mali vytvoriť ciele pre prepojenie elektrickej energie na základe trhových potrieb a nie na základe kapacity produkcie v členských štátoch. A v oblasti plynu by sa mal prehodnotiť cieľový model pre plyn vzhľadom na neistý dopyt a treba sa zaberať aj možnosťou alternatív v, k veľkej výstavbe plynovodov, napríklad ako sú plánované terminály pre skvapalnený e, zemný plyn, ktoré by mohli obslúžiť viacero národných trhov. Ďalej, komisia by mala identifikovať takú energetickú infraš- cezhraničnú infraštruktúru, ktorá nie je úplne využívaná a tak, aby sa mohla využiť v prospech energetického jednotného trhu. Ďalej, komisia by mala pripraviť hodnotenie potrieb EÚ v oblasti infraštruktúry, vrátanie kapacity na modelovanie energetických trhov a by sa mohli vytvoriť rôzne projekcie dopytu, či už na komisii alebo v ACERI aby sme napríklad vedeli, aký bude, povedzme, dopyt po plyne. A na záver, komisia by mala prísť návrhmi, ako by, sa, ako by mali vyzerať výbory, výber projektov na infraštruktúru enekciu podľa rôznych e, e, aspektov fungovania energetického trhu v daných členských štátoch. Sme veľmi radi, že komisia akceptovala väčšinu našich odporúčaní ale vidíme, že neakceptovali toto posledné odporúčanie, ktoré sa týka podmienenosti pre financovanie projektov. Ďakujem za to, že ste si ma vypočuli a rád odpoviem na akékoľvek vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú, dôležitú správu, ktorá určite sa týka aj významne E, budúcej práce komisie. Teraz by som dala slovo našemu e, spravodajcovi Brianovi Hajesovi. Ďakujem veľmi pekne a vítam medzi nami e, pána Owena a jeho spolupracovníkov. Ďakujem vám za túto prezentáciu, ako aj za správu, ktorú vydal dvor auditorov. Myslím si, že je to veľmi dôležitá správa, pani predsednička Dovolte, aby som sa zaoberal tou poslednou otázkou, na ktorú poukázal pán Owen. Je to otázka kondicionality, podmienenosti, prepojenia výdavkov na tie krajiny, ktoré majú kapacitu alebo aj ochotu fungovať na e, e, únii energetických trhov a ktoré majú aj kapacitu na prenos energie do ostatných krajín. Toto si myslím je kľúčové Myslím si, že komisia musí verejne reagovať na túto poznámku, na túto výzvu, pretože toto je pohľad auditorov a to je pre nás dôležité, pre náš tento výbor, prečo vydávame peniaze na projekty v krajinách, ktoré nemajú tú kapacitu, aby došlo k vybudovaniu energetickej únie, alebo nechcú, aby ke vybudovanie došlo, a hovorím to v kontexte, kde máme tri politické priority pre túto komisiu a hovoril o nich aj prezident Juncker. Je to digitálny trh, po druhé je to e, únia digitálna, kapitálová, energetická. A máme teraz takúto situáciu, že kľúčová priorita komisie, ka, e, eh, únia energetických trhov, energetická únia, e, to je priorita, ale pritom infraštruktúra a výdavky zaviazané prostriedku na druhej strane tomuto cieľu nezodpovedajú. Najmä pokiaľ ide o kapacitu o to, že e, kapacita tejto únie sa nemôže zrealizovať. Je to veľmi kľúčová vec a žiadam komisiu, aby vysvetlila e, tomuto výboru svoj postoj. Ako pán Oven povedal, pri poslednom viacročnom finančnom rámci z roku 2007 do roku 2013 výdavky boli 3,7 miliard a v tomto viacročnom finančnom rámci, to je od 2014 až do 2020, hovoríme o výdavku na úrovni 7,4 miliardy eur eur a viac ako polovica výdavkov e, na túto oblasť. A preto je táto správa Dvora auditorov veľmi vhodne načasovaná a veľmi jasne ukazuje aj politickú mapu a to, že prioritný cieľ únie, trh s energiami, energetická únia do roku 2014, ten cieľ sme nedosiahli. A Jednoducho musíme uviesť tie oblasti, kde musíme zlepšiť našu činnosť. Ja nebudem reagovať na tieto konkrétne odporúčania pána e, Ovena. Samozrejme, môžeme povedať, že s nimi úplne súhlasím, pretože tieto odporúčania by nielen pomohli zlepšiť potrebu, ktorú má únia, a to je energetická únia, ale by zlepšila aj e, návratnosť peňazí alebo osoch z peňazí. Mám tri pripomienky. Poprvé, ak chceme mať fungujúci vnútorný trh s energiemi, potrebujeme mať reformy najprv na úrovni jednotlivých členských štátov. Vieme, že implementácia tretieho energetického malička, ako už povedal pán Oin, je ukončená a preto pre nás, politikov, je dôležité, aby sme vyslali jasný signál e, komisie členským štátom, že nehovoríme o štvrtom energetickom návrhu e, nových legislatívnych návrhov, pokiaľ nezaistíme, že existujúci balík e, je implementovaný a funguje po celej únii. Čiže máme pre sebou ešte podstatne veľa viac práce Komisia sa musí ujať vedúcej úlohy, ukončiť e, vyhodnotenie členských štátov, v prípade potreby zahájiť konanie pre porušenie pravidel proti tým členským štátom, ktoré nie sú ochotné e, tak urobiť. Je to priorita a tam komisia, by reagovala. Druhá poznámka, e, prijatie sieťových kodexov. To je spoločný technický štandard, ktorý by mal umožniť voľný presun energie cez hranice, ak by kodexy e, zrealizovali, to by zaistilo integráciu energetického trhu. Ale e, e, chápem, že e, rozpracovanie týchto kodexov a štandardov e, je zložitá vec. Potrebujeme pravidla, e, e ako bude fungovať e, vnútorný trh. Musíme urobiť e, viac v oblasti plinárenstva. Tam 4 z 5 sa schválilo, ale v oblasti elektrickej energii žiadne. E, iba 5 e, z 9 e, kodexov sa teraz e, schváľujú. A po tretie, domnievam sa, že komisia musí vyčleniť viac prostriedkov a právomocí agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky s tým, aby títo inštitúcie mohli účinne monitorovať trh s energiami po celej Európskej únii. Domnievam sa, že táto správa prichádza vo vhodnom čase je dôležitá aj z hľadiska stanovenia priorít komisie počas tohto funkčného obdobia a domnievam sa, že z hľadiska výdavkov a kontroly výdavkov musíme položiť základnú, položiť si základnú otázku ohľadom toho, či prostriedky, ktoré sa doteraz vynaložili za podmienok, keď energetická únie nefunguje, či sa vynaložili e, účelne a správne. A to je zásadná otázka pre náš e, výbor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To sú veľmi dôležité otázky a domnívam sa, že z funkčného hľadiska dobre e, e, fungujúci vnútorný trh, e, to vníma ako kľúčovú otázku z hľadiska budúcnosti. Kolega Poš. Um, thank you, Chair. Good morning. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pekne dobré ráno, kolegia táto e, téma energetického vnútorného trhu je veľmi dôležitá pre mňa ako člena e, výboru ITRE a bývalého spravodajca. Domnievam sa, že správa dvoru auditorov e, reflektuje všetky dôležité otázky. Myslím si, že aj naše stanovisko je tam dobre zrkadlené. Najmä by som chcel podporiť žiadosť spravodajcu aby e- Európska komisia venovala viac finančných zdrojov a právomocí pre agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky. Mm, Títo e, agentúry zohrávajú e, kľúčovú úlohu mm, alebo budú zohrávať kľúčovú úlohu počas nasledujúcich 10 ročí dvorov auditorov mm, spomnul určité E, problémy, napríklad e, skutočnosť, že neexistuje konvergencie e, veľkopodných cien elektríny, takisto sú veľké výkyvy aj medzi susednými členskými štátmi. V správe sa spomína aj rôzne, spomína rôzne formy obchodných zmluv a postupov prevádzkovateľov. Tu veľmi zaostávame Takisto sa to týka mm, prepojenia energetických e, ostrovov, izolovaných ostrovov a ich integrácie do európskeho trhu na e, základe dohody medzi, o prepojení medzi Polskom a e, Litvou. Takéto projekty majú kľúčový význam z hľadiska energetickej bezpečnosti, aby mali byť prioritnými aj pri financovaní. Otázka na komisiu infraštruktúra medzi členskými štátmi e, ešte nie je vhodná e, pre nový energetický trh. Treba e, urobiť analýzu priorít investícií do infraštruktúry a cez hraničné prepojenie si vyžaduje spoluprácu medzi členskými štátmi. Vyvstáva otázku, čo plánujú robiť dvor auditorov v tejto súvislosti tento rok a budúci rok. Ďakujem pekne. kolega Pirinsky. Ďakujem, pani predsednička. Mm, mm, nasledovná otázka. Jedným e, e, z dôležitých hľadiskov energetickej stratégie komisie je e, význam subregionálnych energetických sietí ktoré posilňujú eh, a zapadajú do celkovej eh, energetickej únie, spoločného systému. Nie som si istý, či sa eh, venovala dostatočná pozornosť konkrétne juho-východnej Európe, najmä Bulharsku, či už z hľadiska hodnotenia potrieb tohto subregiónu, pokiaľ ide o rôzne druhy energie. E, spomínali ste všeobecné e, vyhodnotenie potrieb Európskej únie ako celku. Domnievate sa, že treba vyčleniť prostriedky na dobre e, pripravené vyhodnotenie E, ktoré by poukázala na e, mm, mm, výhody multilateralizácii potreby jednotlivých krajín a subregiónov. V súčasnosti existujú určité národné stratégie, e, ale mm, určite chýba posúdenia multilaterálnych alternatív a výhod, ktoré by, hádam, mohli E, prekonať nepripravenosť jednotlivých členských štátov, prípadne aj ústup členských štátov, e, neochotu zapojiť sa do celoeurópskej energetickej únie. E, najmä má zaujíma, či ste posúdili výhody, ktoré prezentuje Bulharsko v tomto smere v otázke dodávok plynu, pretože máme teraz určitú sústavu plynovodov, ktorá by sa e, potenciálne mohla napojiť na rôzne e, zdroje dodávok a tu by bola možnosť optimálnej redistribúcie e, prúdenia plynu z hľadiska zaistenia energetickej bezpečnosti Európskej únie. Kolega Savama? Ďakujem pekne, pani predsednička Možno, že sa opakujem, prípadne opakujem to, čo povedali iní, ale ide o podstatu samotnej myšlienky vytvorenia fungujúceho vnútorného trhu s energiami. Je to mm, otázka podmenenosti. To sa spomína aj v odporúčaniach. Takže mám jednoduchú otázku. Prečo komisie nie e, ochotná pripravená sa s tým stotožniť. Pomôžte mi, e, prosím, aby som sa v tom zorientoval. To je veľmi dôležitá otázka. A ja som sa mm, chcela prihlásiť mm, pri e, čítaní som sa dostala do určitých pochybností. Prvé odporúčanie e, číslo 1 hovorí o tom, že komisia by sa mala viac snažiť. Je tu taká možnosť, ale komisia to nevyužíva. E, e, je tu zložitá, sú to pomerne zložité predchádzajúce podmienky, nejako to nefungovalo medzi členskými štátmi. Je to veľmi fajn, že dvor auditorov to spomína, ale prečo vôbec takéto odporúčanie je potrebné? To je prvá otázka. Druhá otázka. Máme tu viaceré eh, programy v oblasti energie, ktoré zlyhali. Máme tu projekt v hodnote 22 miliónov eur, ktorý sa nezrealizoval. Ehm, to sú programy eh, eh, v oblasti infraštruktúry, ďalej na Buko, E, plynovod aj e, e, rumunský plynovod 24 миллиона eur. A, a ako to dopadne, či sú tu nejaké žiadosti o využitie týchto prostriedkov, ako chceme získať späť tieto prostriedky. A teraz druhá otázka. Máme v súčasnosti nové nástroje FC a celý ten e, príbeh hovorí o tom, že e, je tu e, viacero súbežných fóriem financovanie a nejaké prostriedky zostávajú a preto otázka budúcich investičných projektov v oblasti energetiky Mm, bolo by veľmi dobre, keby sme mohli to prekonať, aby sme eh, nezostali pre tieto problematiky. Takže slovo má komisia, potom by sa mohol ozvať eh, eh, dvor auditorov. Ďalšie kolegovia sa nepriznali, neprihlasili. Aj som rediteľom útvaru pre vnútorný trh z energie, vážený E, predstaviteľ e, dvoru auditorov, e, pán Provdejca. Ďakujem pekne za to, že môžem reagovať v mene komisie na odporúčanie dvoru auditorov a odporúčanie pána Hejsa ako spravodajcu vášho výboru. Vítame iniciatívu dvoru auditorov, ktorý sa podajal posúdiť tieto záležitosti. Chceli by sme aj rozšíriť okruh zistenie odporúčaní. Samozrejme, e, e, uplynul určitý čas a mnohé záležitosti, ktoré sa spomenajú v správe a odporúčaniach, e, sa zrealizovali, sa prípadne realizujú, takže budem stručný, ale sa viac sústredím na finančnom hľadisku. Prvá otázka je dovršenie, dobudovanie vnútorného trhu s energiemi Dvor auditorov spomína e, lehotu e, rok 2014. To musíme byť opatrní. To bolo e, politická lehota, nevychádzala z dobrej analýzy. Dovršenie energetického vnútorného trhu je veľmi zložitá záležitosť. Ako správne pokazal pán spravodajca tohto výboru, to nie je e, niečo, čo dokážu robiť e, jednotlivé inštitúcie, vrátane komisie. Potrebujú mať dobrú spoluprácu členských štátov a musia sa spoliehať na ich dobrú vôľu. Pokiaľ ide odporúčanie, že komisia by mala robiť viac, aby nabadala členské štáty do eh, realizácie eh, energetického balíčka. Musím vás ubezpečiť, že sme posúdili vnútroštátnu úpravu všetkých členských štátov, pokiaľ ide implementáciu tohto balíka. Koncom eh, minulej jesene sme ukončili túto činnosť a všetky e, konania e, proti e, členským štátom pre porušenie pravidel sa rozbehli. Niektoré sú v pilotnej fáze a boli zaslané koncom minulého roku. V niektorých prípadoch máme zaslané zdôvodnené stanovisko, ale analýza legislatívy všetkých 28 členských štátov sa urobila toto je vybavené. Som veľmi rád, že pán spravodajca Hayes povedal, že nemá zmysl hovoriť o štvrtom balíku, pokiaľ správne eh, nezrealizujeme eh, eh, tretí balík a nebudeme mať pevný základ, na z ktorého budeme vychádzať pri ďalšom budovaní vnútorného trhu. Častokrát počúvate od komisie e, iné názory, ale aj pán komisár Kaniete sa e, e, predržia tohto názoru. Spomenuli ste aj kodexy, sieťové kódexy. Pán Hayes správne poukázal na to, že v oblasti plenárenstva ešte chýba kódex v oblasti tarif. Je to veľmi zložitá záležitosť. Teraz hodnotíme vplyvy, robíme štúdiu e, hodnotenie vplyvov a potom to predložíme procesu komitológie e, v oblasti elektrickej energie. No, môžem povedať, že minulý rok sme umožnili prácu nielen na štyroch, ale na piatich kodexoch a tri sme spojili do jedného kodexu, to je kodex pre prevádzkovanie systémov tento kódex je predmetom e, komitologického konania a mal by byť pravdepodobne e, schválený v apríli. E, Zostalo ešte dva kody, kodexy, prepačte, bilancovania a mimoriadne situácie a obnova dodávok. To sa nedostalo na program roku 2015. Je to to teraz súčasťou našej novej iniciatívy pre trh s elektrinou a bude to súčasťou nového nariadenia, ktoré predložíme koncom roka. E, týka sa to zaistenia bezpečných dodávok elektriny. Takže musíme rozlišovať medzi tým, čo ide do legislatívy a čo bude predmetom e, e, sieťových kodexov. Ďalšia otázka. Lepšia adresa budúcnosť pri plánovaní investícií do infraštruktúry na trhu s energiami. E, bola to aj otázka stanovenia priorít. Pán Popper hovoril, že musíme stanoviť priority e, aj pri plánovaní našej činnosti Máme teraz e, ramec e, e, nariadenie, 10-ročný plán rozvoja sieti je tiež účelný, ale teraz sa snažíme o stanovenie priorít. Vyberáme si prioritné projekty a budeme sa im venovať E, na úrovni špeciálne vytvorených e, skupín na vysokej úrovni. Budeme e, posudzovať prípadné politické, technické a finančné prekážky s tým, aby sme ich od, od, odstránili, aby projekty sa realizovali rýchlejšie. Pýtali ste sa na rok 2017. Myslím si, že oplatí sa, aby sme na základe odporúčania dvoru auditorov posudili, či aj v procese PCA by sme nemali vytvoriť dve kategórie. Tie projekty, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska dovršenia vnútorného trhu s energiami a ostatné PCA. To by podľa mňa mohlo byť užitočné aj pri snahách predkladať projekty a urýchliť ich realizáciu. To je vec, kde občas sa stretávame s problémami. Otázka finančnej podpory. Je pravda, že existujú viaceré mechanizmy. Je tu e, mechanizmus Connecting Europe, sú tu strukturálne fondy mm, a tam je značný podiel určený pre infraštruktúru energetiky, je to EFSA, tým sa zobra EIB, finančné nástroje Horizont 2020, a veľmi rád vám poskytnem kompletný prehľad všetkých nástrojov časového harmonogramu a všetkého, čo robíme v súvislosti s jednotlivými nástrojmi. Ja aj naše rediteľstvo máme e, e, v zodpovednosti Connecting Europe. Nezabúdajme, že infraštruktúrne projekty, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska vytvorenia E, e, e, vnútorného trhu v prvom rade nebudú financované z prostriedkov EÚ. Mal by, mali by ich financovať autory a tarify z infraštruktúry. Je upravený v legislatíve, že mechanizmus Connecting Europe nastupuje v poslednom rade. V prípade nedostatku prostriedkov pretože samotný projekt nie je z komerčného hľadiska realizovateľný, ale zohráva dôležitú úlohu pri zaistení e, bezpečnosti dodávok a to nedokáže urobiť trh. Tu treba e, použiť prostriedky Európskej únie, aby e, mm, sa pokročilo s realizáciou tohto projektu. To aj robíme tento týždeň Ehm, vyšlo rozhodnutie e, e, e, ohľadom druhého kola predkladenia návrhov. Tam máme 215 miliónov eur. Teraz ešte predtým, ako sa budem venovať konkrétne otázke pani predsedničky, dvor auditorov ale e, je tu aj pán e, Savanan a pán e, Hayes spomínali otázku podmenenosti. Nuž, no na prvý pohľad to vyzerá veľmi pekne. Zdá sa, že to je veľmi pekný a mocný nástroj, ktorý bude nutiť členské štáty, aby si počínali lepšie z hľadiska uplatnenia nových pravidel v oblasti energetiky. Avšak, a to je problém, zabudáme pri tom, že ide o cez hraničné projekty a to má aj opačnú eh, eh, stranu. Ďalej, títo projekty nie sú projektmi členskými štátov, ich realizujú eh, obchodné spoločnosti na jednej druhej strane hranici. Väčšinou to sú prevádzkovateľia prenosových sústav, častokrát to sú súkromní investori. A ak by sme stanovili určité podmienky takéhoto systému, predpokladajme, že na jednej strane Ehm, je tu jedna skupina subjektov členské štáty, ktoré e, e, implementovali všetko. Na druhej strane to nie je urobené. A projekt, ktorý sa má realizovať, je životne dôležitý z hľadiska dovršenia trhu s energiami. E, aké budú výsledky stanovenia takýchto podmienok? To znamená, že nebudeme môcť realizovať projekty, kým členské štáty, e, e, ktoré to nechcú robiť, e, sa nezačkajú ukončenia konania proti ním. To znamená, že takýto projekt by bol pozostavený počas viacerých rokov. A ako dokážeme potom potrestať súkromnú spoločnosť za neplnenie nie povinnosti členského štátu na opačnej strane hranice? Hm, za neplnenie si členským štátom na opačnej strane komisie svojich povinností. Komisia sa domnieva, že to je nesprávne, to je nebezpečné, to sa nedá uplatniť, e, spôsobí to viac problémov a existujúce problémy nevyrieši. Čo nám môže pomôcť vyriešiť problémy, je stanovenie e, priorít, e, zistenie hm, toho, ktoré projekty sú nevyhnutné na Ehm, dovršenie ehm, vnútorného trhu, vytvorenie skupín, e, riadecich skupín na vysokej úrovni a poskytnutie všetkých regulačných finančných prvkov s tým, aby sme odstranili e, odpor v politickej rovine. Toto považujeme za potrebné a to sme aj e, pripravili pre tri kľúčové oblasti. Dve z nich sú spomenuli, to je juho-východ Európy. Je to veľmi dôležitý región, súhlasím tu sa vytvorila skupina SESE, skupina pre konektivitu Južnej a Východnej Európy. Identifikovali sme 9 prioritných projektov a e, tie prechádzajú uvedeným procesom. E, spomínali ste Bulharsko. Nuž, ja sám spolu e, vicepremiérom Dončevom sme spolu predsedovia pracovnej skupiny, ktorá v Bulharsku skúma E, možnosť vytvorenia vo Varne e, e, plinárenského úzla a budeme sa venovať tomu v piatok. Je tu ďalšia skupina, ktorá sa venuje osvedčeným postupom a tu sme hovorili o tom, že Francúzsko nie je až také E, e, pripravené e, robiť prepojenie s ostatnými štátmi. Vytvorili sme pracovnú skupinu na prepojenie Iberského poloostrova s Francúzskom a identifikovali sme projekty v oblasti plynárenstva a elektrickej energie. Ďalej Pani e, predsednička, ste e, sa konkrétne e, vydržali o tom, že viaceré projekty sa nezrealizovali, napriek tomu, že sa vynaložili prostriedky. Prostriedky, ktoré sa alakovali, už sa buď dostali späť, alebo sme v procese ich vymáhania. Všetky postupy e, sú rozbehnutí, pokyny sú dané a čas prostriedkov sme získali späť. Ale štatistiky vám možno pozícii aj v písomnej forme, 4 alebo 5. Štatistik sa momentálne chystá. Minulý rok sme konečne všetky tieto projekty uzavreli. A to už som tuším odpovedala aj na všetky otázky. Vo všeobecnosti chcem zopakovať, že komisia víta záujem tohto výboru aj dvora auditorov. Ale nevyhnutné je to, aby sme boli aktívnejší. Aj e, finančne musíme lepšie monitorovať tie projekty, e, buď to zmena rámca alebo snaha vystačiť si s existujúcim rámcom a ja si myslím, že toho dosiahneme iba tak, že naozaj e, budeme veľmi úzko monitorovať tie projekty, jasne ich riadiť, diskutovať, pomáhať členským štátom v zraniteľných regiónoch pri odstraňovaní prekážok. Tie prekážky sú často národného pôvodu, niekedy je tu neochotná to urobiť a tu by sme mohli zlepšiť motiváciu týchto členských štátov tak, aby dostali svojim úlohám, pokiaľ ide o završenie vnútorného trhu s energiami. Ale ja by som to nevnímala až tak čierno, celý ten vývoj. Vnútorný trh s energiami napreduje, napreduje. Akou rýchlosťou to je otázne, ale smerovanie je dobré a rok 2016 je rokom kedy by sa mali priniesť výsledky a my chceme zvládnuť 60 toho, čo sme slúbili v rámci energetickej únie. Ďakujem. Áno, ďakujeme pekne. Áno, dnes je deň ťažkých úloh. Pán Ol, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. Chceme sa poďakovať poslancom za ich otázky a komisii za reakciu. Ďakujem pánovi Hejsovi vynikajúci spravodajca, ďakujem za podporu, pokiaľ ide o naše odporúčania. Druhá vec, pán Poš, ten sa tuším pýtal, či Acer potrebuje väčšiu mieru podpory. Zaiste, je to super vec, ja som sa zajiteľom stretol viackrát, bol som v Ljubláne, som sa s týmom a naozaj on zohráva dôležitú úlohu. My sme zdôraznili to, že potrebuje informácie, potrebuje pravomocné získanie týchto informácií pre svoju prácu a pán Hejs presne na toto reaguje, zdroje a tak ďalej. Dvor auditorov samozrejme nemá za úlohu lobovať za zvýšenie zdrojov v organizácie. Pán Pirinský ten hovoril o juhovýchodnej regionálnej skupine, že vzniká. Ďakujem. My to Veľmi úzko monitorujeme Bulharsko a krajiny okolo, plány a diskusie, ktoré tam prebiehajú. E, dobrá novinka je to, že komisia e, to tiež uznala, BMIP je trošku e, viac vpredu a je to podľa mňa dobrý vzor v tejto oblasti. A je také isté varovanie vyplývajúce z tej správy. Myslím, že Bulharsko to už chápu, ale e, naozaj investície do oblasti, e, kde dochádza k trhovo založeným zmenám, kde sa implementuje jednotný trh s energiami a v tejto súvislosti je podľa mňa pozitívna správa aspoň tak chápem, že bulharský trh e, začal s obchodovaním včera. Mm, takže začiatkom nového roka, čiže naozaj je tu orientácia na okolnosti e, založené na trhu, trhovo založené okolnosti a toto je veľmi dobrá vec Dotýka sa to aj tej kondicionality, ku ktorej sa ešte vrátim. Po druhé, áno, potrebujeme strategické posúdenie potrieb, lebo peňazí nie je dosť a potrebujeme, aby každé jedno euro bolo vydané rozumne, jednotlivo aj v regiónoch a mm, to si niekedy bude vyžadovať prísne vyjadrenia. Takže nebuďte o to prekvapení. My hovoríme, že prosím, uvedomujete si, že keď sa investuje do nových eh, plynovodov, v prípade existujúcich plynovodov, mm, to sú verejné prostriedky do nových eh, plynovodov a potom tie staré sa nebudú používať v plnej miere. Takže zamyslíme sa nad tým, pretože úlohou eh, verejnej služby by malo byť najskôr v maximálnej miere využívať existujúci plynovod. Napríklad, ak dáme nejaký dlhodobý e, záväzok zmluvný s externou firmou, e, kde e, tie vzťahy sú niekedy veľmi zložité. Čiže môžu vystať určité otázky v súvislosti s niektorými z tých projektov v niektorých regiónoch. Pán Savarma, ďakujem vám pekne za vašu nepodmienečnú podporu tej kondicionalite, ktorú som ja spomínal. Pokiaľ ide o reakciu komisie, z toho si vyvote závory sami, ale na to, aby ste mali nárok na takéto projekty, na takéto peniaze musíte byť projektom vo verejnom záujme a toto spadá do kompetenciu členských štátov. My vieme, že tá kondicionalita sa uplatňuje v rôznych aspektoch rozpočtu. Váš výbor to vie veľmi dobre, kohezné prostriedky napríklad a tak ďalej. Ja dúfam, že komisia sa zamyslí nad týmto odporúčaním, lebo podľa mňa je stále platné. Pani Gresle, ďakujem za to, že ste poukázali na tieto otázky. Ja som nechcel byť veľmi satirický, ale odporúčam číslo 1 a tam ide o, o to konanie pre porušenie. Toto je jedna z tých vecí, kde ma trošku, alebo kde ma úplne neuspokojila komisia a jej odpoveď, pretože v decembri 10 takýchto konaní a nejaké listy, ehm, to nezpovedá tomu uzavretiu 23, tak to bolo e, prislúbené. Pilotný list neznamená završenie e, konania konania. Čiže to čo, to, čo povedala komisia, ma úplne neuspokojilo. My by sme boli radi, keby sa tento rok e, veci pohli vpred, keby sa tie pilotné listy pretavili e, do naozaj uzavretých e, konaní pre porušenie. Takže tu by mala komisia podľa môjho názoru pridať. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Áno, my vám ďakujeme za naozaj zaujímavú správu. A máme mnoho členských krajín, kde by sme sa na to mali pozrieť ešte zbližša, ešte viac zbližša. Takže tu vás povzbudzujem k tomu. Ďakujem pekne, tešíme sa na ďalšie informácie. No a už sa nikto nehlásil o slovo, čiže tým končím verejnú časť zasadnutia. Teraz bude schôdza koordinátorov a bolo by fajn, keby sa tým, ktorí tu nemajú čo robiť, podarilo opustiť sálu čo najtišie, najpokotnejšie. Takže ešte raz opakujem, ďakujem pekne, že ste prišli a končím verejné zasadnutie.